Protokol je schválený. Ešte predtým, ako začneme rokovania, mám niekoľko znamením. Ako si spomínate, 9. marca tohto roku predseda nariadil podľa mm, pravidla 165 odsek 3 nariadil aby e, Eleftherios Sinadinos e, v súvislosti s nepriateľnými vyjadreniami ohľadom tureckého obyvateľstva bol vykazaný zo zasadnutia po vypočutí pana Sinadinosa a v zmysle pravidla 166 rokovacieho poriadku seda 9. E, mája sa rozhodol uplatniť sankcie voči pánovi Sinadinosovi a to e, počíva v odňatí mu e, diet na obdobie 10 e, dní. Druhé oznámenie pani Jane Collins v súvislosti so súdnym konaním v Anglicku sa požiadala o ochrane svojho